Kolegovia, vrátime sa k práci. Ospravedlňujem sa za to, že prichádzam o niečo neskôr. Mal som isté problémy s vlakom. Chcem sa poďakovať pánovi Sarvamovi za to, že ma zastúpil a predsedal prvej časti našej schôdze, takže vrátime sa k programu. Všetkých nás veľmi zasiahla dráma, ktorá prebieha v Portugalsku. Kolega Fernández eh, by nám možno mohol približiť rozsah tejto tragédie. de semana tragédia. Eh, Ďakujem pekne. Cez víkend sa udiala tragédia v Portugalsku Ide o naozaj veľmi rozsiahly lesný požiar. Mnoho rodín bolo zničených. 74 ľudí zatiaľ prišlo o život. Očakáva sa však ešte viac obetí. Väčšina z týchto ľudí doslova uhorela. V Portugalsku je teraz veľmi suché ročné obdobie. To spôsobilo tieto lesné požiare. Ďakujem pekne za vaše prijavy solidarity. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí aj osobne ma oslovili, taktiež predseda Európskej komisie a komisár príslušný pre túto tému okamžite reagovali. E, spustili európsky mechanizmus na ochranu pred katastrofami. Všetky tieto opatrenia na prejav solidarity sa okamžite prejavili aj v praxi. Zrejme teda požiadame aj o príspevok z Fondu Solidarity. Tiež je dôležité, aby komisia čo najrychlejšie o tom rozhodla. Nepochybujem, že parlament tiež e, sa rýchlo dopracuje k rozhodnutiu. Odôvodnenia, teda respektíve prejav solidarity, taktiež prejav e, vyslovenia sústrasti obetiam pozostalým, teda pozostalým obetí. To je všetko veľmi cenné, ale bude si to vyžadovať o mnoho ráznejšie, jednoznačnejšie rozhodnutie v najbližšej budúcnosti, tak aby sa eh, podarilo predchádzať takýmto tragédiám. Možno by eh, mala vzniknúť eh, nejaká jednotka na ochranu pred katastrofami na úrovni EÚ, tak aby už nedochádzalo k takýmto rozsiahlým vlastným požiarom. K ním totiž dochádza zrejme aj z dôvodu klimatických zmien, teda nestačí len diskutovať, musíme o niečom aj rozhodnúť v praxi. Opäť raz, kolegovia, predpokladám, že hovorím menej naozaj všetkých, že chceme prejaviť e, sústrasť pozostalým rodinám obetí, celému Portugalsku. Európa je veľkou rodinou a takýchto dramatických chvíľach musíme spoločne stáť jeden po boku druhého a jednoznačne prejaviť našu solidaritu. Prejdeme ďalej k práci. Budeme sa teraz venovať eh, návrhu nariadenia ktorý má za cieľ predlžiť trvanie Európskeho fondu pre strategické investície. Ide teda o fond FC2. Diskusie budú prebiehať na úrovni nášho výboru a výboru ECON. Teda oba tieto výbory sú gestorské Mm, potom po hlasovaní sa začne rokovanie v rámci trialógu. Chcem sa poďakovať pánovi Sarvámovi za to, že predsedal týmto trialógom zatiaľ už menej mene nášho výboru a dnes dáme slovo kolegovi Josemu Manuel Fernandezovi, aká sa teda vyvie tento trialóg, ktorý začal po hlasovaní. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým ktorí sa zapojili do tohto úsilia, najmä predseda, podpredsedovia, ktorí sa zúčastnili trialógov, všetci spravodajcovia, teneví spravodajcovia a všetci politickí poradcovia, ktorí sa tejto téme venovali. Parlament je v tomto smere jednotný, veľmi jednotný a dodržiavame mandát ktorí nám budú udelení. Chcem ešte pripomenúť, že trialóg začal 31. mája. Hlasovanie vo výboroch budget Ekon prebehlo 15. mája. Doposiaľ prebehlo tri stretnutia trialógu, štvrté stretnutie je neplánované na zajtra. Posunuli sme sa v mnohých témach a veríme, že budú súčasťou konečného mandátu pre ďalšie rokovania. To maximum eh, pre um, oblasť malých stredných podnikov, tam je istá záruka, ktorá sa môže navýšiť po rozhodnutí riadiaceho výboru. Možno by sa to mohlo posunúť až na 9 miliard eur. Teda Mám na mysli podporu a záruku z rozpočtu Európskej únie. Sektor, ktorý pokrýva fond EFSI, teda všetky sektory, taktiež eh, nakoľko sa budú dávať do súľadu projekty s cieľmi konferencie o klíme COP21. Chceme, aby sa prejavila jasnejšia aktivita, taktiež eh, Oceňovanie všetkých projektov v rámci FC, to je tiež téma, ktorá musí byť súčasťou mandátu, taktiež hodnotia sa tabulky, ukazovatele. Toto bude posudzovať investičný výbor, ďalej e, posudzovanie nariadenia. Toto sú témy, ktoré podľa mňa sú naozaj už tesne pred odsúhlasením. Posunuli sme sa tiež ďalej v témach doplnkovosti, ale keď nie je celkom isté, či sa dopracujeme k dohode, teda to, že doplnkovosť eh, by mala zohľadňovať aj realitu v regiónoch jednotlivo, najmä v menej rozvinutých regiónoch eh, ďalej prístup k zárukám a tiež možnosť zaangažovať výraznejšie aj národné banky rozvoja aj v tejto téme. Ešte očakávame ďalšie e, pokroky. Tri témy ostávajú naďalej citlivé a predpokladám, že v týchto bude najzložitejšie pokračovať v rokovaniach, teda jednak financovanie. Chcem pripomenúť, že máme 150 miliónov, ktoré komisia chce poňať ako marže. Rada v rokovaniach FC chcela presadiť, aby to vychádzalo z prerozdelenia. My sme to opatrili hviezdičkou a, oni to podporili. Teda je tam malá poznámka, že táto dohoda nebude môcť nejako vylúčiť pravomoci rozpočtového orgánu e, v opätovných rokovaniach, ktoré prebiehajú k týmto otázkam. Ani sa zatiaľ o tom už nehovorí, tých 150 eh, miliónov, ktoré komisia navrhuje, aby sa to stiahlo eh, z Connecting Group Facility, Je to teda program, ktorý je veľmi dôležitý pre Úniu. Tu hovoríme, že stačí. Dokonca aj v prvom fonde FC, FC1 bola prijatá dohoda, že sa stiahnu prostriedky čiastočne e, z Connecting Europe Facility a dohodli sme sa a zmluvy sú naozaj v tomto záväzné, že sa už nebude viac peňazí brať e, z Connecting Europe Facility. Teraz tohto teraz spáva Európu. Ešte raz opakujem. V prípade FC2 sa rozhodlo, že sa stiahne 150 500 miliónov eur, pardon. Um, ak sa to teda odsúhlasilo v takejto výške, tak sa v podstate už tým poruší táto dohoda, ktorá bola prijatá pri FC jednotke. Tento fond chceme to posunúť z 315 eh, na 500 miliárd eur. Už sa podarilo zmobilizovať eh, 194 miliárd a dokázali sme pomôcť 90 mnohým um, malým a stredným podnikom. Teda tých 500 miliónov, ktoré by sa mali stiahnuť z Connecting Girl Facility, um, rada sa akoby domnieva, že to nám okamžite pomôže posunúť to z 315 miliárd na 500 miliárd. Ja sa obávam, že to nebude až také zaručené. Konečným cieľom je teda zaistiť naozaj investície v výške 500 miliard. Ďalej otázka hospodárskej správy, hospodárskeho riadenia. Tu žiadame, aby bol vymenovaný zástupca. Nemusí to byť nevyhnutne e, člen Európskeho parlamentu, aby bol súčasťou e, riadiaceho výboru a aby sa toto rozhodnutie prijalo štvorpetinovou väčšinou. Ďalšia otázka. Už sme dosiahli isté pokroky. To sa týka um, kompatibility s um, štátmi, ktoré nie sú ochotné spolupracovať e, v otázkach daňových únikov. Tu je nielen záväzok Centrálnej banky ne, vstupovať do žiadnej spolupráce s takými jurisdikciami, ktoré nie sú ochotné spolupracovať v daňových veciach a tiež ak v prípade, že už takéto vzťahy e, boli nadviazané, že už e, začali tak, že v nich nebude pokračovať. Myslím si, že by to bolo dôležité uzavrieť ešte v priebehu maltského predsedníctva. Zo strany parlamentu by sa to dalo, bolo by to možné, my si to aj želáme napokon na úrovni rady, žiaľ, musím to uznať, že úsilie predsedníctva bolo vynaložené. Nie som si istý však, či sa podarí dosiahnuť dohoda v tejto téme. Teraz je to v tematických oblastiach, ktoré sú také dôležité pre parlament. Od samotného počiatku parlament um, hovorí jednotne, vieme, čo chceme presadiť sme k dispozícii, ako vždy. Rokovania zatiaľ sa aspoň trochu posunuli. Chcem sa poďakovať predsedníctvu Malty za všetko úsilie, ktoré vynaložilo a tiež za pokroky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a naozaj sú e, dosť značné. Dúfam, že otázka financovania, tiež otázka spravovania, riadenia a tiež e, jurisdikcií, ktoré spolupracujú v daných veciach a že sa podarí tieto tri témy doriešiť a že sa dopracujeme k dobrej dohode. Ale ak sa k dohode nedopracujeme v priebehu malckého predsedníctva, tak budeme pokračovať v rokovaniach. Myslím si však, že rada by mala mať eh, taký istý záujem ako parlament eh, podporovať investície v Európskej únii, ktoré sú stimulom pre zamestnanosť, konkurenceschopnosť Európskej únie. Je to dôležité aj pre všetky členské štáty, všetkých 28 členských štátov a zdôrazňujem, že 420 tisíc podnikov, malých stredných podnikov už získalo podporu z tohto fondu. Podarilo sa zvýšiť aj viditeľnosť tohto fondu aj celkovo Európskej únie. Je to fond, ktorý funguje. Chceme túto viditeľnosť ešte ďalej zvyšovať. Veríme, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu. Tie tri témy, ktoré sú ešte otvorené, dúfam, že sa nám podarí ich uzavrieť. Ja môžem uistiť, eh, eh, že parlament je otvorený a budeme tiež sa snažiť eh, veriť, že aj rada bude otvorená. Ďakujeme pekne, pán Fernández. Teda ostávajú ešte tri témy otvorené vo vzťahoch s radou, čo sa týka financovania tu nepochybne viete, že na to, aby sme zaistili financovanie 500 e, miliónov v oblasti obrany v rokoch 2019 až 2020, tu je naplánované tiež stiahnuť prostriedky z Connecting Your Facility, takže predpokladám, že tie rokovania budú mimoriadne zložité. Kto sa chce vyjadriť, prosím? Eder? Gracias, presidente. Muy breve, porque... Eh... Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne, lebo úplne podporujeme to stanovisko, ktoré obhajoval Jose Manuel, ktorý tiež obhajuje Udo Bullman, ktorý zastupuje parlament a um, navyše mali veľmi jasný mandát pre to vyjednávanie a to mandát s veľkou podporou e, tých dvoch výborov v parlamente a toto oni vyjednávajú. Je pravda, že väčšina z tých tém a stanoviska, ktoré prednesla Európska komisia, ktorá tú prácu veľmi uľahčuje, no stále navrhuje kompromisy. A tieto sú dobré a dostatočne zohľadňujú stanoviska parlamentu, no pravda je, že opäť vo veci financovanie narazíme na múr v rade a zdá sa, že nakoniec sa zruší to veto pre prehodnotenie finančného rámca a dúfajme, že e, nám to uh, zavenie čerstvý vzduch a že umožní prísobiť k tým vyjednávaniam iným spôsobom. Je pravda, čo povedal Jose Manuel, je pravda, že 500 miliónov je veľa peniazy, ale keď to rozdelíme na roky a medzi štáty, tak nie je to tak veľa. A keď je tak e, úspešný Junckerov investičný plán, čo e, myslíme, že je a preto ho podporujeme a preto žiadame, aby sa rozšíril e, mali by e, byť schopní urobiť úsilia. Súhlasím presne s tým, istom, s tým istým, že čo sa stane s tou Connecting Euro Facility a mm, e, čo robíme, aby sme financovali jeho zvyšok, lebo keď krátime peniaze v FC1 a FC2 a tiež e, peniaze na obranu, pretože na iné mm, programy e, chceme peniaze a dáme potom aj krátime peniaze z Connecting Euro Facility, pretože už tento má dosť malo peniaze aj tak. A trpí tým európska infraštruktúra. Máme rovnaké stanoviska, že musíme kratiť ten program, aby sme financovali my. A s Dúfajme, že s prehodnotením finančného rámca dostaneme trošku kyslíka na dýchanie pre tieto účely. Kto sa chce ďalšie vyjadriť, prosím? Zustor Valc. Eh, Ďakujem pekne. Jose Manuel veľmi dobre popísal vývoj situácie. Teda nie je k tomu príliš veľa čo dodať. Ale chcel by som zvorazniť jednu vec. Keď sme začali s FC1, tak sme chápali strategický význam tohto fondu a preto sme v prvom tomto kole stiahli prostriedky z rozpočtu, ale a irónia je v tom, že všetci tvrdia, že je to veľmi dobrý program, ale členské štáty nechcú plniť svoje záväzky z hľadiska rozpočtového krytia. A to je nepochopiteľné. Nechápem, ako úzko prsí, ako môže byť takýto úzko prsí a ak nebudú ochotní ehm, tieto prostriedky poskytnúť, tak podľa mňa by sme to mali celé zrušiť a zastaviť. Pán Olbricht, len malá informácia, pán predseda. Paráve teraz rada odsúhlasila revíziu. Toľko informácia k aktuálnemu dianiu. Dobre. Takže oceňujeme prístup britskej vlády, ktorá je ochotná príjmať rozhodnutia v takejto situácii nie len čo sa týka postupu rokovania v rámci Brexitu, ale tiež súhlasenie viacročného finančného rámca. Taliansko a Británia sa zdržali hlasovania, hovorí pán Oblich. Nebolo to jednomyselné rozhodnutie, ale teda e, dve krajiny sa zdržali hlasovania. Ešte k otázkam jurisdikcií, ktoré nespolupracujú. To znamená, sú to daňové raje, tieto čierne diery eh, celého daňového systému. Myslím si, že musíme byť jednoznačný, neoblomný. Rada a maltské predsedníctvo podľa mňa musia byť tiež odhodlaní s veľkou determináciou bojovať proti daňovým rajom a všetko, čo prispieva k optimizácii, ktorá zneužíva pravidlá, ktorá prispieva k tomu, že sa vyzvára kultúra vyhýbania sa dania. Myslím si, že musíme Um, zvorazňovať, že táto téma musí byť prejednávaná aj verejne, to zaujíma aj našu verejnosť a má to vplyv na verejnú mienku. Pán Fernández, ja plne súhlasím. Dúfam, že rada vás tiež počuje, pán predseda, v tomto, čo hovoríte k tejto téme aj k ostatným témam, ktoré sme už prejednali. Parlament, ako som už pomenul, je veľmi jednotný. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s spolupravodajcom Udom Bulmanom a chcem sa tiež poďakovať za veľmi konštruktívny postoj, veľmi kompetentný prístup, lojálny prístup a produktívny prístup tiež Európskej komisii, ktorá sa snaží pomáhať postupu rokovaní a tiež prichádza s veľmi dobrými návrhmi a s kvalitnými kompromismi. Tak ako vždy, chýba tak trošku eh, podobný prístup zo strany rady. Dobre, takže dúfajme, že sa podarí uzavrieť tento trialóg eh, bez nejakých veľkých omeškaní. Napriek eh, všetkému tomu, čo ešte ostáva nedoriešené v rámci FC1, Mali by sa čím skôr odsúhlasiť aj ďalší fond FC2. Ďalej. Teraz sa môžeme preniesť aspoň fiktívne do Tuniska a obraciame sa na kolegyňu Gardietovou, ktorá viedla delegáciu nášho výboru. E, táto cesta prebehla 21. 25. mája tohto roka. Nech sa páči. Eh, Takže pokúsim sa zhrnúť tieto tri dni, keď sme boli v Tunisku. Boli to dni veľmi intenzívnych rokovaní a začali sme eh, 7 ráno a končili sme o polnoci. Ale v podstate je účelom takýchto misií, aby sme nestrácali čas a aby sme maximálne využili možnosti stretnúť sa s tými ľuďmi, ktorých s nimi je potrebné sa stretnúť s predstaviteľmi vlády, viacerých organizácií, <clears throat> napríklad tie, s tými, ktoré sa financujú cestou fondov Európskej únie. A samozrejme, mali sme záujem vidieť, ako fungujú projekty, ktoré sa financujú e, zo strany Európskej únie. Napríklad ide o Európsky nástroj susedstva, susedský investičný nástroj. E, potom sa tu hovorí aj o budúcich e, investíciách v rámci Európskeho vonkajšieho investičného plánu. Európska únia teda financuje medzi rokmi 2011 až 2016 sme poskytli dotácie miliardu 200 miliónov. A v podstate ide o to, aby sme podporili reformu v krajine a preto sme hovorili práve aj s e, organizmi, e, s orgánmi Tuniska o možnom navýšení o 300 miliónov. Takže okrem toho sa hovorilo z hľadiska makro, asi makropomoci e, o sume 800 miliónov. Takže Európska únia je skutočne veľmi dôležitý partner pre Tunisko a e, mali sme aj rozhovory e, s príslušným fondom, Európskym fondom pre investície, práve na túto tému, aby sme podporili investície smerujúce do Tuniska. Pre všetkým je to zamerané na aspekty životného prostredia, boj proti klimatickým zmenám. A vieme, že Tunisko má veľký potenciál a preto potrebuje investície. V priebehu celej návštevy sme boli sprevádzaní predstaviteľmi Európskej únie a samozrejme dostali sme veľmi kvalitný briefing, keď sme prišli do krajiny teda zo strany našej misie EÚ v Tunisku. A naozaj e, títo kolegovia veľmi dobre poznali priamy terén, teda e, prácu v teréne v krajine a pomáhali nám vlastne aj kontaktovať príslušné inštitúcie v krajine, napríklad v oblasti občianskej spoločnosti, ale aj s niektorými finančnými inštitúciami. A nakoniec môžeme povedať, že samotné sídlo našej misie EU v Tunisku sa stalo takým hlavným kontaktným centrom na rôzne združenia a iné typy podnikov a subjektov. Takže naozaj pracujú veľmi aktívne títo kolegovia na misii a spolu s našim týmom, ktorý bol pre všetkým z sekretariátu výboru pre rozpočet, sme mali veľmi kvalitný program Stretli sme sa napríklad s predsedom Národného zhromaždenia, mali sme možnosť stretnúť sa aj s predstaviteľmi príslušných výborov, napríklad e, s predstaviteľmi, ktorí zameriavajú svoju činnosť na boj proti korupcii. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s ministrom pre rozvoj e, a medzinárodnú spoluprácu, ale aj s ministrom financií Ehm, totiž nastala určitá zmena vo vláde. Práve nedávno stretli sme sa aj s predstaviteľom, teda s ministrom pre vnútorné veci a miestne otázky. Takže vlastne dochádza teraz v krajine ku procesu decentralizácie. Taktiež sme mali možnosť stretnúť sa aj s tzv. National Dialogue Quartet. Sú tam štyria predstavitelia štyroch rôznych hnutí, sú tam odbory, podniky, tých ďalších si nespomínam celkom. Ale boli štyria. A e, vlastne títo e, obdržali e, Novelovú cenu za mier roku 2015. Takže mali sme veľmi kvalitné rozhovory a išlo o to, že aj príslušné orgány, teda parlament, vykonovali veľmi kvalitnú kontrolu činnosti vlády a samozrejme aj občianský sektor sa tomuto venuje. Hovorili sme o otázkach medzinárodných kontaktov, o úlohe EIB a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho sme hovorili o mnohých projektoch, takže boli sme aj e, v jednom centre, e, v záchytnom centre, kde práve sme hovorili o možnosti podpory finančnej a išlo práve o reformu aj väzenského systému. Boli sme teda aj v takomto zariadení, väzenskom zariadení. A snažili sme sa práve tlačiť na to, aby sa splňali v takomto zariadení aspoň tie minimálne medzinárodné normy, ktoré platia. A, a Videli sme, ako napríklad sa rehabilitovali niektoré štvrte, konkrétne dve také štvrte, ktoré boli vo veľmi zlom stave, ako sa teraz znova oživujú a obnovujú. A videli sme aj dva malé podniky. V podstate ide o podniky, ktoré sú na báze mikroúverov a ide o rodinné podniky, malé, ale vidíme, že toto je určitý model, ktorý sa v krajine rozbieha. Takže z časti tam išlo o subvencie a z časti o investície zo strany EIB. A videli sme aj iné projekty, úplne iné. To sa týkalo, povedzme, e, skôr vo, na, týkalo sa to východnej časti krajiny, kde išlo o odstránenie kontaminácie. A toto je na základe ďalšieho projektu alebo projektu ďalšieho rozvoja tejto oblasti. Okrem toho sme ešte navštívili aj ďalšie projekty, presne si nespomínam na ich názvy, ale keď sme dorazili do krajiny, tak presne v ten pondelok Prave, v Tunisku pod európskou vlajkou tam bola taktiež prítomná loď, aj európska, a mali sme možnosť teda porozprávať sa aj e, s veliteľom, teda s kapitánom a s posádkou. A práve išlo o určitú pomoc e, Tunisku, alebo tam je aj konkrétne nejaký portugalský námorník, ktorý hm, práve nám povedal o tom, že sa dodával nielen bežný tovar, ale aj zbranie a tieto sa používajú potom na boj proti pašerakom. Čiže celkový dojem je veľmi pozitívny z tejto návštevy a v podstate krajina už má za sebou tri roky transformácie a zatiaľ môžeme povedať, že dosiahla veľký pokrok. Už sa pripravujú aj ďalšie voľby, snažia sa v krajine viac zaangažovať ženy do verejného života a je tu aj prísľub zo strany vlády, že účasť žien sa posilní ešte viac. Je to vec základného významu. A táto účasť by mohla v krajine priniesť väčšiu stabilitu a preto existuje v celkovo spoločnosti v Tunise, teda v Tunisku veľká podpora tomuto trendu. Takže môžeme povedať, že Európska únia je tiež veľmi aktívna aj z hľadiska podpory, aj z hľadiska toho dohľadu a monitorovania toho, ako prebiehajú zmeny. A pokiaľ ide o tú revolúciu, ktorá prebehla v krajine, tak vieme, že nastala potom dosť vážna hospodárska kríza a okrem toho aj cestovný ruch bol postihnutý teroristickými útokmi. Ale vieme, že v krajine eh, mali vysoký deficit a ekonomika nie je celkovo zatiaľ ešte v dobrom stave, ale Samozrejme, revolúcia prebehla v záujme slobody, ale aj lepšej budúcnosti. Takže momentálne sú tam určité otázky a pochybnosti o tom, ako sa situácia ďalej bude vyvíjať, ale snažíme sa pochopiť tú krajinu a snažíme sa im vysvetliť, že musia byť trpezliví, pretože demokratizačný proces e, môže trvať aj nejaké roky. Nakoniec 10 rokov je krátka doba ale v krajine dochádza k významným zmenám. Videli sme taktiež aj to, že vláda prijíma tiež kroky proti korupcii. Ako počúva sa hlas národa, Vox Populi, a poukazuje sa na tých, ktorí boli skorumpovaní a padali aj hlavy, môžeme povedať. A samozrejme toto oceňujú obyvateľia. Okrem toho, čo ešte... Aha, chcela by som povedať, že to, čo vykonávajú občania Európskej únie, je veľmi dôležité pre Tunisko. Podpora rôznych projektov prebieha. A dôležité je aj to, že Tunisania pozerajú na Európsku úniu. Samozrejme, nechcú sa stať členmi EÚ, ale um, majú pocit, ako by boli temer Európanmi pretože vnímajú EÚ ako e, značku stability a značku demokracie a kvalitnej politiky a vzhľadajú na nás práve z tohoto uhla, že sú radi, že e, môžu byť e, po našom boku a že ich podporujeme. A je dôležité aj, naša, že naša delegácia, že naša misia má v krajine veľmi jasný mandát a veľmi jasne postupuje aj tá politika, ktorú prezentuje, je veľmi zreteľná aj v očiach obyvateľov Tuniska. Takže my sme priamo z prvej ruky mohli vidieť a potvrdiť, že to, čo sa tu rozhoduje, tak tam naozaj u nich v Tunisku sa to prejavuje, sa to realizuje a vedie to k zlepšeniu daných výsledkov. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tieto informácie z cesty. Ďakujem tiež, že ste sa podelili o vaše poznatky a tiež e, o veľmi pozitívne vnímanie spolupráce, e, ktorú podporuje Európska únia v Tunisku. Sprevádzal vás e, kolega Fernández, ďalej Ines Vajdere, možno aj oni by sa chceli ešte vyjadriť, možno by chceli doplniť niečo. Dobre by ste to všetko vystihli v plnej miere. Ešte sa chcem niekto niečo opýtať, vyjadriť sa k niečomu? Nie. Chcel som sa pýtať, či cestovný ruch sa trošku vrátil na priateľnú úroveň v Tunisku? No, zdá sa, že v minulom roku nastal nárast asi o 40 Aj keď vieme, že v minulosti teda úroveň cestovného ruku bola na vysoké. teda bola vysoká, ale potom v južnej časti krajiny nastali určité nepokoje, a, ale teraz tá e, neistota, ktorá tam e, v nedávnej minulosti nastala, tak tá sa akoby riešila. Takže Samozrejme, každý malý incident, ktorý náhodou sa vyskytne, tak e, to ohrozuje e, cestovný ruch jednoznačne. Ale ináč je to krajina veľmi pohostinná. A my sme nemali problém dostať sa kamkoľvek, slobodne, voľne. Pani Gresle, ďakujem za informáciu. Ja som bola pri poslednej ceste tiež súčasťou delegácie, keď je cestoval výbor pre rozpočet do Tuniska a chcem sa opýtať na islamizáciu verejného života. Pred niekoľkými rokmi sme to dosť významne už zaznamenali. Mnoho mimovládok sa na to stiažovalo, pretože to bolo niečo nové v Tunisku. Mohli by ste nám teda niečo povedať k tejto otázke islamizácie verejného života? Ako sa to vníma? Či je to um, čoraz intenzívnejšie, alebo či to aspoň trošku upadá? Ešte predtým, než odpoviete, pani Bajdere, vy ste sa ešte hlásili o slovo? Ďakujem. Chcela som len spomenúť stručne tiež svoje vnímanie tejto delegácie. Chcem sa poďakovať pani Gardia Zabal za veľmi úspešný spôsob ktorým predsedala našej delegácii. Všetko podstatné už kolegyňa povedala na mňa. Veľmi zapôsobilo um, niečo veľmi konkrétne. Ja som pôsobila ako ministerka životného prostredia a um, um, v otázke odpadového hospodárstva som sa uh, veľmi znepokojila. Pritom hovoríme o Tunisku, cestovný ruch e, tam e, v tých lokalitách, e, kde sú teda turisti všetko čisté, ale len čo sa posunieme o niečo ďalej, sú obrovské kopy odpadkov. Rozhodne to je nepriateľná situácia. Bola škoda, že sme podporili finančne veľmi nákladné projekty, v nesúzectve a tieto projekty Sice my financujeme, ale odpadové hospodárstvo jednoducho nie je dobre riadené a nevyvíja sa to pozitívne. Možno na tom by sme ešte mohli popracovať e, a rozhodne e, v sektore odpadového hospodárstva sa bude musieť mnoho toho zmeniť. Ja ako turistka by som si nezvolila Tunisko ako destináciu, pretože pod e, všetkým týmto odpadom by som ani nemohla sa vychutnať e, tuniskú prírodu, ale celkovo musím povedať, že v mnohých častiach e, a v mnohých aspektoch štát funguje dobre, malé stredné podniky aj s našou podporou fungujú dobre, sú úspešné, darí sa im. Myslím si, že tam odvádzame dobrú prácu z hľadiska našej podpory. To, na čo sa pýtala Inge, tu môžem povedať, že takéto tendencie som nezaznamenala. Táto islamizácia um, Nejako som si to výrazne nevšimla, možno to kolegy však nemali inak. A ďakujem ešte predtým, než vám dám slovo, Eder. Možno aj komisia pani Franciska Gilly, ktorá má na starosti zastupovanie e, DG pre susedstvo a pani Kristina Famea, ktorá zastupuje ESVČ, by sa tiež chceli vyjadriť? Chcete doplniť nejaké informácie, ktoré tu zazneli? Ktorá z vás sa chce najskôr viac slova? Eh, sì, buongiorno. Eh, vorrei solo fare un legame con eh, la commissione. Ďakujem pekne. Ja by som chcela nadviazať eh, na a čo tu zaznelo, na budúci týždeň sa vo výbore ako e nebude prejednávať eh, mimoriadná správa dvora auditorov o financiách, ktoré sa poskytli Tunisku. Tu Komisia sa domnieva, že to je pozitívna správa a potvrdzuje to tiež eh, vnímanie aj poslancov vášho výboru. To je všetko, len eh, táto malá súvislosť medzi oboma týmito výbormi pre rozpočet a výborom EKON. Ďakujem pekne. Eh, to sú poznámky, ktoré potešia našu kolegyňu Gresle. Ďakujem pekne. Ja zastupujem ESVČ, Chcela som len spomenúť jednu vec. Je to téma, ktorá je obsenutá aj v oznámení, spoločnom oznámení vysokej predstaviteľky z 29. septembra 2016 bude to tiež súčasťou aj viacročného finančného rámca pre najbližšie roky, teda chceme podporiť e, pod, naďalej um, intenzívne mládež v Tunisku. Teraz Eider, ešte na záver. Por contestarle a la, a la señora Gresle. Yo... Ďakujem a za tie otázky. A samozrejme, teraz e, mohli sme porovnávať to, čo bolo predtým e, s tým, čo sme videli teraz. A v tomto zmysle e, tieto témy, o ktorých ste hovorili, tie sa neobjavili v našich rozhovoroch, teda islamizácia napríklad. Ale e, hovorilo sa síce aj o tom, že existujú aj nejaké islamské eh, strany, ale aj tzv. laické strany, ale samotná téma islamizácie nebola nejakým predmetom rokovaní. Samozrejme, viem, že existujú aj nejaké tie radikálne skupiny, ktoré vyvolávali určité nepokoje v minulosti, ale naša cesta prebehla normálne. Neviem, či kolegovia majú nejaké iné pocity, ináč to vnímali, ale v podstate táto téma ani teda islamizácia ako téma ani nepútala našu pozornosť. A v tomto zmysle chcem povedať, že e, sa nevnímala nejaká islamizácia, nejaké zmeny tým smerom. Naozaj nie. A nakoniec to ani nebol cieľ našej misie. Mali sme proste stanovené svoje témy. Neviem, či Jose Manuel alebo iní kolegovia majú nejaké iné vnímanie situácie. Nech sa páči. José Manuele, ďakujem. Eh, ja súhlasím s tým, čo už kolegyňa spomenula, nemám príliš veľa čo dodať. Tunisko je veľmi významným partnerom Európskej únie a a tiež je eh, dôležitou úlohou z našej strany podporovať týchto spojencov. Mladá demokracia musí mať úspech a tiež je potrebné dokázať, že v islamskom svete môže prežiť aj demokracia, že to dokáže, že dokáže tam existovať um, skutočne reálne v praxi, že tam obstojí. A chcel by som sa ešte vrátiť k otázke úlohy žien v spoločnosti v politike viac ako 40 eh, poslancov parlamentu sú ženy, voľby, komunálne voľby. Tu je eh, povinný podiel, polovičný eh, podiel žien a tiež aj vo výkonnej moci musí byť ten istý percentuálny podiel žien. Ehm, ak je za predsedu parlamentu zvolený muž, tak podpredsedničkou musí byť žena a naopak. A tu je veľmi významný signál a dokazuje to, že sa krajina podľa mňa otvára. A súvisí to samozrejme aj s mládežou. Aj tu sú stanovené kvóty e, na kandidátky. Tento proces musí naďalej pokračovať. Tunisko má problémy, tie sa musia riešiť, ale Nesmieme zabúdať, že táto cesta musí pokračovať. Musíme to solidárne podporovať a poskytovať pomoc. Dúfam, že Tunisko bude príkladom pre demokraciu v islamskom svete, že demokracia a islamský svet môžu spolu existovať, že tento model sa bude dať aplikovať e, aj preto, čo chce presadovať Európska únia, teda ľudské práva, e, základné hodnoty a demokratické slobody. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za všetky tieto poznatky z cesty do Tuniska. Teraz prejdeme k ďalšej správe, ktorú nám priblíži pani Monika Vana. To sa týka mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v kontekste situácie v Španielsku, Kastia i León. Nech sa páči, pani Vana. Ja, vy Ďakujem, pán predseda. Ako ste správne povedali, aj Španielsko dostalo podporu z Európskeho fondu pre um, prispôsobenie sa um, globalizácii. Uh, e, týka sa to 393 prepustených pracovníkov uh, v baňach a v kamenelomoch. A ako viete, zvyčajne v naredení o tomto fonde uh, e, je pozdravka na um, minimálny počet uh, prepustených pracovníkov 500, ale Ehm, Španielsko eh, eh, eh, odvodňuje ehm, tento nižší počet ehm, prepustených pracovníkov tým, že tento postihnutý región je silne závislý od jediného hospodárskeho odvetvia a preto možno vnímať ako malý trh a preto Španielsko môže mať personalizované služby pre mladých mladých e, ľudí e, skválené, ktoré e, môžu slúžiť mladým ľuďom, aby vykonali rekvalifikáciu a teraz sa to navrhuje pre mladších ako 30 rokov a celkom by malo bolo 400 príjemcov, ktorí by sa na to mohli zúčastniť. Španielsko zvodňuje obsahovo svoj podne tak, že európsky uhodný priemysel E, trpí e, dovozom e, lacnejšieho uhlia z iných členských štátov a v Španielsku toto odvetvie je na ústupe a tiež sa znížil podiel trhu EÚ na svetom trhu s uhlím a Španielsko vidí svoju výrobu uhlia Ehm, podobne eh, ako je postihnutá aj eh, celá EÚ. Musím povedať, že pokles výroby uhlia eh, dokonca ešte hm, drastickejšie postihol tento región Kastia i Leon. A celkové náklady týchto opatrení sú 1 milión 670 eur a hm, táto žiadosť pre finančný príspevok Európskeho globalizačného fondu je 60 celkových nákladov, teda o niečo viac ako 1 milión eur. Tým sa má e, platiť e, výuka a podpora podnikateľstva a e, veľmi pozitívne vnímame aj vo výbore, v liste výboru EMPO, že k tým navrhovaným opatreniam tiež sa zahrňajú služby a výkony pre starostlivosť a pateru závislých e, rejných príslušníkov, čo je veľmi dôležité hlavne pre ženy. E, pre mňa je dôležité upozoriť na to, že tentokrát e, ide len o 3% žen, ktorí patria k tým príjemcom 393 občanov. To vyplýva z štruktúry pracovných síl v úvodných baniach, ale tiež je tu možnosť zvýšiť e, počet žen, e, ktoré z toho budú mať prospech tým, že to bude zamerané aj na potreby mladých ľudí. Ako členka strany zelených e, samozrejme vyzývam španielsku vládu, aby tu zohľadňovali E, záväzky Parískej klimatickej dohody e, pri e, príprave a kvalifikácii, príprave zručnosti účastníkov, aby to bolo kompatibilné s odvetviami a profesiami podľa COP21, aby boli ekologicky udržateľné a len tak možno zabezpečiť, e, že opäť e, ne, e, budú obeťami zatváraní pracovisku z dôsledku globalizácie. A ja preto vyzývam, aby ste podporili túto správu. Ďakujem. Chce sa niekto, prosím, vyjadriť, opýtať na niečo? Nie. Takže upozorňujem, že pozmeňujúce návrhy k tejto správe pani Vana kto sa hlási o slovo? Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať za túto správu pani Monike Vano a určite podporíme poskytnutie týchto prostriedkov. Ide o to, aby sa riešila kríza a okrem toho, aby vznikol nový produktívny model, ktorý bude radikálne odlišný od toho, ako to fungovalo predtým v týchto regiónoch a aby sme nastavili nový energetický model aj v súlade s Parížskou dohodou. Máme predsa nové ciele a jednak na druhej strane je potrebné uhlie aj pri výrobe elektriny. Nakoniec vieme aj, aké sú vyjadrenia odborov v danom regióne a aké sú požiadavky na zamestnanosť a ktoré odvetvia sú tie, kde je najväčšia perspektíva pre zlepšenie zamestnanosti. Okrem toho je tu aj ďalšia požiadavka odborov a to je riadenie tej pomoci, ktorá sa bude s fondov poskytovať pre baníkov a v tomto je veľmi dôležitá aj účasť občianskej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Štefanec. Ďakujem. A ja by som e, chcel doplniť e, informáciu spravodajkyne, že situácia v tomto regióne je veľmi závažná. V posledných šiestich rokoch totiž 10 abanických spoločností bolo uzavretých, ťažobných spoločností. Teda aj keď e, táto žiadosť nesplňa parameter 500 prepustených pracovníkov. Ja podporujem mobilizáciu tohto fondu v tomto prípade, pretože situácia naozaj je veľmi kritická a ide už o tretiu žiadosť po sebe, ktorú predkladá španielská vláda v priebehu tohto roka. Chcel by som ešte upozorniť na to, že navrhované eh, kroky sa ešte doplnia aj z európskych štruktúrnych fondov, teda táto žiadosť sa netýka len tohto regióna jedine. A vychádzajú zo všetkých okolností, rozhodne podporujem túto žiadosť. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Pani Vana, chcete ešte doplniť niečo? Nie. Dobre, takže informujem vás, že pozmeňujúce návrhy k správe pani Vana sa môžu predkladať do dnes večera do 18. hodiny. Hlasovanie vo výbore prebehne 29. júna. A o tom by sme mali hlasovať v pléne na júlovej plenárnej schôdzi. Teraz by som dal slovo Jensovi Gajerovi k otázkam agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, hovoríme tu o agentúre ACER a o prepracovaní základného zariadenia, ktoré upravuje fungovať tejto agentúry. Toto prepracovanie znenie bude nevyhnutné v súvislosti s balíkom čistej energie pre všetkých Európanov, ktorý navrhla komisia. Gestorským výborom je výbor ITRE. A v tejto súvislosti, teda v súvislosti s tým, ako zaistiť, aby vnútorný trh s energiou bol e, jednak spustený, vytvorený v prvom rade a tiež ako ho prepojíme s výzvami blízkej budúcnosti. Tu agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov rozhodne má istý význam. Tento význam sa ešte počiarkuje v tomto prepracovanom znení komisie. My sa budeme zaoberať aj najmä otázkou manažmentu, finančnými otázkami, a ktoré sa musia v tomto kontexte prejednať. Agentúra ACER by mala získať ďalšie právomoci, mala by sa venovať regulačným otázkam cezhraničnej povahy a mala by mať kompetenciu konečného rozhodnutia a Komisia by mala v budúcnosti tejto agentúre aj poskytnúť ďalšie právomoci v prípade potreby v súvislosti s balíkom čistej energie je tiež potrebná užšia spolupráca prevádzkovateľov sieti. To ACER bude musieť upravovať v budúcnosti a riadiť. A v tejto súvislosti tiež e, bude v podstate akýmsi rozhodujúcim orgánom. Teda ide o to, či agentúra ACER má dostatočné prostriedky na plnenie týchto nových úloh a právomocí povinností a či dokáže splniť ciele, ktoré e, stanovila komisia. a či je schopný teda zniesť túto e, navýšenú pracovnú záťaž. V tejto súvislosti teda vo svojom návrhu správy predkladáme niekoľko návrhov. Návrh 3 je možno najspornejší. Som zvedavý, ako to kolegovia vnímajú. Tento pozmeňovací návrh totiž by dal možnosť, aby agentúra ACER v budúcnosti e, vybrala poplatky za niektoré úkony. E, na základe na základného nariadenia už existuje takáto možnosť a sú tam popísané e, len veľmi skromné objemy Môžem sa k tomu vyjadriť podrobnejšie, ak si to budú kolegovia želať, ale predpokladám, že e, by to bolo v tejto chvíli príliš podrobné možno. Je dôležité uznať, že um, úlohy agentúry ACER pri registrácii a dohľade nad prevádzkovateľmi sietí budú nosné. Na jednej strane toto a potom na druhej strane sa agentúra bude venovať tomu, či kúpne zmluvy o elektrickej energii, dajme tomu, či sa dajú zmanipulovať um, intenzívnymi pomermi na trhu. V súvislosti s touto poslednou vecou som absolvoval rokovanie s generálnym riaditeľom agentúry ACER, ktorý mi oznámil, že agentúra v súčasnosti 1,2 milióna um, zmluv denne musí preskúmať, zúrazňujeme, ide o denný objem. Ak chceme, aby tu agentúra robila naozaj dôveryhodne, je to veľmi zložité pri aktuálnych možnostiach, preto chceme dať väčší priestor trošku agentúre, aby vďaka poplatkom mohli e, zamestnať ďalších pracovníkov. V súčasnosti je tam 35 e, plne zamestnaných osôb, teda plných pracovných úväzkov. To je podľa mňa príliš málo. Je dôležité dôrazniť, že agentúra ESMA, teda jedna z troch agentúr, ktoré Únia vytvorila v snahe regulovať a finančný sektor, má porovnateľné úlohy. Týka sa to obchodovania cenými papiermi a v tejto súvislosti e, vyberá poplatky. Teda v podstate by sme to posunuli aj na úrovni agentúry ACER k tomu, čo už robí agentúra ESMA. Ďalšia nová úloha, ktorá by bola pripísaná ACERu, by e, súvisela s registráciou e, Transmission Systems Operators, teda používa sa skratka TSO. Tu sa predpokladá, že firmy v podstate už vopred eh, sa eh, hlásia, ako tieto subjekty TSO eh, žiadajú registráciu, aj keď v skutočnosti ešte nevykonávajú žiadnu obchodnú činnosť takéto povahy. Robia to však len, tak povediac, pre istotu. Teda, predpokladám, že najzásadnejšia otázka sa týka tej možnosti vyberania poplatkov. Viete, že to nie sú dane, sú to náklady, ktoré skutočne má agentúra, ktoré si tým chce pokryť. nie je o nič iné. Myslím si, že vzhľadom na situáciu, ktorá agentúra je, e, by to bolo obhajiteľné a, a myslím, že by sme to mohli odobriť. Čo sa týka e, stránky riadenia, manažovania, tu ide o bezpečnosť, e, nezávislosť, dohľadu. Komisia vypustila jednu polovičnú vetu, ktorá jej umožňuje zástupcom príslušnej rade um, poskytovať a e, rady a pokyny. Myslím si, že to nie je nejako podozrivé, ani to nespôsobuje nejaký problém, ale ak to vypustíme, tú, túto polovičnú betu, tak by to znamenalo, že aj pre ostatných členov týchto rád správnych rád by to tiež platilo. Preto som navrhol iné znenie, teda komisia vyšle signál, že e, niektorým členom sa môžu tieto pokyny dávať, iným nie. E, ďalej, že chcem navrhnúť, aby ročné správy mali prioritu. Ďalej chcem navrhnúť, e, aby agentúra mala možnosť vykonávať aj prekladové služby, aj ostatných zariadení. Takto som to navrhla už aj pri iných eh, agentúrach. teda aby sa nemuseli eh, využívať len služby eh, jednotky pre preklad v Luxemburgu tie totiž boli výrazne obmedzené, tu personálne možnosti boli výrazne znížené, zoškrtané nie je možné vždy v optimálnom čase vyhovieť potrebe prekladu, ak je to teda možné z hľadiska splnenia politických cieľov. Podľa mňa by agentúry mali mať eh, možnosť eh, obrátiť sa aj na iné eh, subjekty, dajme tomu aj na súkromnom trhu. Myslím si, že do 5 rokov by potom malo prebehnúť hodnotenie na úrovni komisie, či v agentúre ACER všetko funguje tak, ako sa to stanovilo v zmysle performance-based budgeting. To sú teda návrhy, ktoré predkladám na schválenie kolegom. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Ďakujem aj za túto správu, aj za prezentáciu vašich pozmeňovacích návrhov. Je to návrh stanoviska. Kolega Sarvama sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Um, thanks. V prvom rade ďakujeme E, spravodajcovi za veľmi konštruktívnu prácu a v prvom rade aj ako tieňoví predstaviteľia môžu súhlasiť s týmto stanoviskom. Ide o to, aby agentúra mala viac dôvery, aby sa posilnila aj nezávislosť a nestrannosť agentúry. A potom je tu ešte aj e, aspekt rozpočtovania na základe výkonnosti Myslím, že toto je tiež e, v záujme solidnosti agentúr. Ale som presvedčený o tom, že tieto myšlienky by sa mali rozvinúť ďalej a mali by sa tieto aspekty posilniť. A malo by to byť zapracované aj do článkov, napríklad článok 32, ale článok 33. A predstava, ktorá sa týka financovania a sadzieb, tak tu som pripravený ten návrh podporiť, ale, a toto je veľmi výrazné, ale je tam určitá kondicionalita v tom zmysle, že chceme zároveň zabezpečiť, že akékoľvek príjmy, ktoré prídu e, zo strany agentúry nebudú znamenať konflikt záujmov alebo nejaký kompromis z hľadiska nezávislosti a nestrannosti agentúry. je jedna z kľúčových otázok. Jedna z tých najdôležitejších otázok, eh, o ktorých sa v tejto správe hovorí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto ďalší sa hlási o slovo? Nikto. Preto sa obraciam na spravodajcu, aby uzavrelo diskusiu. Ďakujem. Návrhy kolegu Sarvamu v podstate vnímam rovnako. Ak to bude mať podporu zo strany EPP, tak ja s tým naozaj nemám žiadny problém. Môžeme ešte popracovať na konkrétnych návrhoch, ktoré si potom zosúladíme. A naozaj môžem povedať, že sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. Takže pozmeňovacie návrhy sa môžu predkladať najneskôr do 30. júna do 12. hodiny na poludnie. Hlasovanie je naplánované 30. augusta vo výbore pre rozpočet a hlasovanie v výbore ITRE, ktorý gestorským výborom, e, je naplánované na jeseň. Teraz nasleduje hlasovanie. Najskôr si otestujeme, či funguje hlasovacie zariadenie. Takže otváram hlasovanie, testujeme, či zariadenie funguje. Koniec hlasovania. Ďakujem. Takže najskôr sa bude hlasovať o návrhu opravného rozpočtu číslo 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017. Návrh 1, kto je za? Proti? Overíme si elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Escrutin est clos. Zamietnuté 15 proti, 8 za. Ďalej návrh 2. Kto je za? Proti, kto sa zdržal? Pri, prijaté 3 a 4, tie sú rovnaké. Kto je za? Proti, zdržali sa? Zamietnuté návrh 5, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Zamietnuté návrh 6, kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Ďalej 7, ten, e, o ňom sa nehlasuje. Ďalej 8, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 9, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalej 10 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 11, kto je za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Budeme hlasovať elektronicky. Koniec hlasovania. Schválené 23 hlasov za, 2 proti. Blahoželáme spravodajcovi. Opäť vraciam slovo Jensovi Gajerovi, ktorý nám priblíži teraz návrhy na transfery v oddieli 3. Máme dva konkrétne návrhy na transfery, respektíve presuny. Ďakujem, pán predseda. Dajte mi sekundu na to, aby som si e, dal na poriadok poznámky. Môžem k tomu niečo povedať? V prvom rade, aby to nebol žiadny zmetok s číslovaním, um, prevod číslo 8 súvisí s tým, čo pani Vana predniesla. E, ten návrh e, IGF a e, my budeme o tom hlasovať samozrejme v príslušnom čase, takže nikto sa neprepočítal, no, e, len to číslo nie je trošku svojvoľné a chcem ešte k tomu návrhu 9 e, sa vyjadriť a Ehm, toto eh, eh, chcem odporučiť. Eh, tie úspory sú pochopiteľne predstavné komisiou, no chcem v tejto súvislosti povedať, že tie narastajúce náklady na dôchodky, ktoré má EU značať za svojich zamestnancov, sú téma, ktoré sa musíme v strednodobom výhľade zabrať a viem, že aj služby komisie sa e, zaberajú e, týmto a v budúcom e, MFF sa budeme musieť tým intenzívnejšie zaoberať ako to teraz a súvisí to s tým, že počet zamestnancov EÚ, ktoré idú do slačeného dôchodku, ich počet narastá a že v Európe sa predlžuje E, životnosť ľudí a preto e, títo ľudia e, svoj dôchodok čerpajú dlhšie a preto to aj treba financovať z rozpočtového. A toto je výzva, ktorú mnohé európske spoločnosti vzhľadom na starnúce obyvateľstvo, kde podiel starších narastá, ako aj v Nemecku, kde poznáme tento problém, musíme v strednodobom výhľadne e, sa zabrať tým, ako na to rozpočtovo reagovať. Možno sú aj múdrejšie varianty, ako len povedať, že potrebujem viac peňazí. E, ja už som počul aj e, takú myšlenku, že zriadíme fond podobne ako funguje ten fond pre poslancov. A ja sa teraz nedomnievam, že to je zmysluplná varianta a e, tiež e, sa príležitostne e, zabráme vo výbore pre rozpočet aj tým, že tento fond je v schodku a nevieme, ako sa s tým vysporiadať. A, takže ja odporúčam, aby ste hlasovali za ten prevod 9 a s týmito politickými pripomienkami k prevodu 7 v súvislosti s tými otázkami, ktoré sme už dnes v tom bode Ida Gardia Zabal prebrali, vnímam ako istý problém. komisia zťahuje eh, eh, peniaze z eh, rozpočtovej položky kategórie 4 a nutné platby pre finančný nástroj pre Turecko a pre utečenský problém, ktorý tam vzniká, majú zaplatiť a tam určite nevidíme žiadny problém, no v každom prípade v rámci rozpočtového konania už sme dosť často kritizovali, že máme problém s tým, že celú tú kategóriu 4 vylečeme, aby sme dali tieto peniaze k dispozícii eh, pre nástroj pre Turecko a Ida dnes o tom ráno hovorila, že eh, isté veci, eh, na ktoré kladie dôraz výbor pre rozpočet a parlament Eh, a ak bude problém s nástrojom pre Turecko, ak ehm, do toho zasiahneme v rozpočtovej položke, tak chcem, aby tá ehm, komisia eh, riadne vybavila, vyriešila, tak eh, ja vám odporúčam, aby sme ten prevod 9 zodsúhlasili, ale prevod 7 ešte nie. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Teraz sa pýtam, kto sa hlasí o slovo. Eder. Ďakujem veľmi v rýchlosti, keďže pán Gajel sa vyjadril ku prenosu 7, teda pravdu 7. Fakt je ten, že tu máme na stole viacero dokumentov, o ktorých sa rokuje, rokuje a to vlastne tiež je súčasťou externého mandátu EIB. Tiež sa hovorí o tých stropoch, pravda, a potrebovali by sme tých 35 miliónov v rámci finančného rámca do roku 2020, ale hovorí sa, teda odpovede, že nie sú peniaze k dispozícii, ale pritom sa tam spomínalo o tých 85 miliónov už a to je viac než dvojnásobok oproti 35. Takže vieme, že toto je téma, kde parlament sa nezapájal, nebol na nej zúčastnený, keď hovoríme o prostriedkoch preko. <clears throat> Čiže hľadajú sa prostriedky na tento projekt a hovoríme, teda prebiehajú diskusie a je práve <clears throat> aj právom výboru pre rozpočet e, prijať určité rozhodnutia. Mali by sme vedieť, že ktoré peniazy kam pôjdu a aby, dôležité je, aby sme v podstate vedeli rozhodnúť a odhlasovať e, tento prevod. A samozrejme začal bude potrebné rokovať, aby sme tie prostriedky do fondu dostali. Ďakujem. Pán Dupré. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s návrhom pána Gajera, ktorý plne podporujem, podporujem tento presun číslo 9 je to nevyhnutné, je, bolo to odôvodnené, už sme absolvovali diskusiu k dôchodkom pred istým časom. Čo sa týka sedmičky, tu by som ešte predtým, než e, podporím tento presun, chcel by som sa vypočuť komisiu, aby nám priblížila mieru nevyhnutnosti tohto presunu. Ja osobne si myslím, neviem, či je to e, všeobecnejšie, že by sme nemali otvárať front s Tureckom, čo sa týka otázky utečencov v súčasnosti. Ak teda by boli nejaké rozpočtové prostriedky, ktoré by boli nevyhnutné, ja by som bol rád, aby sme ich eh, eh, dali k dispozícii. Teda chcem, aby sa komisia láskavo vyjadrila, nakoľko je eh, takýto krok urgentný a nevyhnutný pretože ak by sme spôsobili nejaké riziko, že Turecko začne spochybňovať eh, to, čo bolo eh, odsúhlasené v rámci tej slavnej deklarácie, tak to spôsobí veľmi závažné problémy. Vieme, čo sa v súčasnosti deje v Taliansku. Nechceme, aby sa otvoril aj druhý, tak povediac, front v tejto súvislosti pani Gresle. Mám otázku k dôchodkom. Ehm, myslím, že nemôžu namietať proti tomu, aby dostal zamestnanec e, dôchodok, e, ale e, ide o to zvýšenie o tých 3,3% v tom prevode. Ja by som rada vedela, odkiaľ došli k tým 3,3%, možno komisia to môže vysvetliť. Ja mám tiež jednu poznámku. Vidím, že je tu 85 miliónov z rozpočtu na bezpečnostnú politiku. Chcem sa opýtať, nakoľko je relevantný tento návrh rozpočtu. Hovorí sa tu totiž o zhruba 300 miliónoch a tu sa sťahuje zhruba tretina 85 miliónov. Trošku e, ma to zaráža a som z toho zmetený. Komisia nám teda dúfam bude môcť e, vysvetliť celú situáciu. Uh, Ďakujem za slovo. Dovolte, aby som reagoval na niektoré z vašich otázok prvom rade, pokiaľ ide o vašu otázku a zároveň aj otázku pána e, Depre, tento prevod 85 miliónov, to je ten e, príspevok z CFSP rozpočtu e, a má to isté na utečencov do Turecka, tak je to súčasť návrhu rozpočtu, tak ako o ňom hovorila komisia ešte v Lani na jar. Nie je to teda nový prvok, ani taký, s ktorým by sa nerátalo, ale je to súčasť finančného balíka 750 miliónov celkovo. To majú byť tie prostriedky vyčlené na utečencov e, v Turecku a týka sa to roku 2070. Tých 85 miliónov, to je FSP, je jedno, jedným z tých stavebných kameňov celého toho veľkého balíka. Takže vychádzame aj z návrhu rozpočtu, ktorý tu bol a predpokladám, že vlastne to bolo v Lani v novembri aj schválené v rámci zmierovacieho konania. Prevod je naliehavý, tie prostriedky sú urgentne potrebné a musím presvedčiť aj radu o skutočnosti, že to je naliehavé, pretože ako vieme, Hm, im leží veľmi na srdci táto rozpočtová linka a vieme, že je to súčasť balíka, ktorý sa týka škôl pre deti utečencov. A do 1. septembra to má byť pripravené, aby tie deti mohli začať e, školský rok. Ten balík bude využitý aj na vybudovanie novej nemocnice pre utečencov v Turecku. Takže tieto prostriedky určite sú potrebné. Na druhej strane, tak pán Gajer navrhuje určité, určitý odklad na ďalšie zasadnutie e, neskôr v tomto mesiaci, myslím, že to nebude nejaká katastrofa. Nakoniec stále ešte to bude v rámci 6-týždňového obdobia. Pokiaľ ide o otázku pani Kresle v súvislosti s dôchodkami, Myslím, že tu hovoríme o nárast eh, penzií o 3,3 to súvisí aj s nárastom miest. Takže je to aktualizácia miest a platí to aj pre platy eh, administratívy, teda tých predstaviteľov, ktorí sú na funkciách a aj týka sa to aj tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Pani Gresle, nech sa páči. Ďakujem vo zdôvodnení, ktoré nám predložili, kde sa tiež e, uvádzajú e, dôsledky nečakane e, z vysokého zvýšenia korekcie. Myslím si, že spôsob vypočtu toto by sme veľmi radi vedeli a bolo by som rada, keby nám komisia otvorila tento vypočut a tiež po tejto skôzi nám e, môžu dať tento výpočet a otvoriť e, karty, že ako k tomuto výpočtu. Podľa mňa je to dôležité, pretože tento koeficient e, pri poslednej reforme štatutu sa zmenil a teraz my sme radi mali na to pohľad. Rád by som to dostal a žiadal komisiu, aby nám to poslali. Nepochybujem, že dostanete túto informáciu. Každý rok máme rôzne prekvapenia, čo sa týka zmenu valorizácie, odmenovania. To je taký koš, e, ktorý berie do úvahy infláciu v rôznych e, hlavných mestách Európskej únie. Je to v podstate dobré pre tých, čo pracujú v tých e, mestách, kde je inflácia prakticky nulová. No môžeme tiež dúfať, že niektoré štáty zaznamenajú veľký pokrok v odmenovaní. Ja si myslím, že to pravidlo ktoré bolo stanovené na spôsobe problémy každý rok. Keď tu máme návrh rozpočtu, je tu hypotéza o tom zvýšení. To sa musí vždy prehodnotiť a navýšiť po niekoľkých mesiacoch a z rozpočtového hľadiska to nie je jednoduché. Ja som svojho času položil pani komisárke otázku, ako to riešiť, že by som mohol niečo robiť, ale nič sa neurobilo, pani kresle. Ja som už vedela, čo ste mi teraz e, povedali. Ja by som chcela však počuť ozajstný výpočet. Ako sa naozaj vypočítava táto vec e, každý rok, hlavne čo sa týka 1. júla 2016. Ja chcem porovnať tú novú metódu so starou metodou, ktorá bola zmenená v roku 2014 a preto dôležité, pretože tu nemáme transparentnosť. Tieto informácie vám oznámia čo najrychlejšie teraz k hlasovaniu. Pán Ger k tomu už nemá nič doplniť, takže prevod 7. Tam vieme, že komisia nemá žiadny problém s odložením hlasovania. Môžem teda počítať s tým, že výbor podporí spravodajcu, čo sa týka odkladu tohto hlasovania, takže áno, tu máme teraz prevod 9, budeme o ňom hlasovať elektronicky. Hlasovali ste všetci? Zdá sa, že nie. Ešte chýba pár hlasov. Takže môžem teraz ukončiť hlasovanie a prevod je prijatý 17 ku 1. A teraz sa dostávame k ďalšej sekcii, k ďalšiemu oddelu. 3 transfery. Pán Tarant možno sa o tom nebude hlasovať, pokiaľ nebude žiadna námietka. Pán Tarant má slova. Ďakujem za slovo. Musím sa ospravedlniť eh, pred výborom, ale keď hovoríme o relatívne insignifikantnom objeme peňazí, tie informácie, ktoré máme z výboru regionov, obsahujú 162 tisíc, potom 110 v prvom, v druhom, 130 tisíc ďalšom bode a, a výbor, e, Európsky hospodársky sociálny výbor e, tiež e, vynechal po mne insignifikantné objemy. Ale je dôležité, ako fungujú tieto inštitúcie. A rád by som sa vyjadril hlavne, pokiaľ je ten prvý transfer, ten požadovaný transfer z z 264, táto rozpočtová linka, myslím, že to je neprimerané, neprimerané veľké vzhľadom na celkový rozpočet, keď si vezmeme do úvahy, na čo má ísť tento prevod. Tie vyčlené prostriedky na predstavujú temer 390 tisíc, čo podstatne menej, než čo bolo požadované. Tam je rozdiel asi 20 Znamená to, že komisia to okresala a E, na zmierovacom konaní, na zmierovacom výbore, to bolo odsúhlasené. Čiže rozpočtová linka je okresaná a inštitúcia by sa mala snažiť e, proste prispôsobiť týmto prostriedkom a e, nejak preplánovať svoje aktivity. Ale výbor regionov sa rozhodol, že bude pokračovať v tých aktivitách, ktoré bolo naplánované. A preto žiada ďalších 148 tisíc a vysvetľuje, to, čo vysvetľujú, že asi nie je tam dostatočne e, e obozretná politika plánovania financií. Takže váham odporúčať, tá teda váham s odporúčaním. Tak ja viem, že je tu v podstate asi 13 strán vysvetlenia a môžem povedať, že nie je mi celkom jasná potom úloha regionov v tom, že by sa zaangažovával do dialógu s občanmi Európskej únie, aby e, tam bola nejaká spätná väzba. A navyše ešte tu je napríklad plánovaná konferencia predsedov v, v regióne, kde e, došlo k zemetraseniam. Ale znie to dosť ironicky keď by sme mali hovoriť práve o tých prostriedkoch, ktoré by sa mohli využiť na e, to, že by sa pomohlo tým, ktorí utrpeli tým e, zemetrasením a tie prostriedky sa majú vydávať na nejakú konferenciu predsedov. Takže e, pokiaľ ide o Brexity a Frexity a podobne, tomu by sme chceli dosť zamedziť aj z hľadiska možných protieurópskych nálad. A aj keď ide o pomerne malé objemy financií. No, e, možno niektoré veci budú troška jednoduchšie, pretože tá druhá informácia je taká, že, že teda súvisí so zmenami, ktoré komisia vykoná v súvislosti s platbami na nejaké predškolské zariadenia. A opäť snaha zvýšiť dialog s občanmi a zintenzívnenie politických aktivít na regionálnej úrovni. Ja chápem, čo asi chcú povedať, ale v danom prípade by som sa rád dozvedel viac o tom, aké budú tie výsledky týchto procesov. Možno by pomohol nejaký materiál o zamyslení sa nad situáciou v Európe v tomto zmysle. 32 1633 eh, eur. Myslím, že to má byť na doplnené eh, služby ohľadne prekladov podľa potreby prekladania materiálov. A posilnená eh, rozpočtová linka sa má týkať aj softwarových systémov, ktoré sa týkajú údržby informatičných systémov, predovšetkým pre výbor regiónov, ale aj Mhm. ide o súvislosti s novým eh, systémom v oblasti prekladov. Vieme, že tu ide aj o zlučovanie tých prekladateľských služieb, ale pre výbor regiónov ide o dosť špecifickú záležitosť a zrejme to nezapadá do toho systému plánovania v rámci Európskeho parlamentu v tomto zmysle. Čiže systém prevodov pokiaľ ide o výbor regionov, musíme povedať, že toto funguje spolu aj s EHSV. A ide o to, aby sa to využívalo tým spôsobom, ktorý ukáže, že obe tieto inštitúcie možno budú mať problém s obozretným systémom rozpočtovania. Preto ja ako spravodajca pre tento oddiel som žiadal ďalšie informácie ohľadne týchto prevodov a dostal som odpovede, podelil som sa s nimi, teda aj pokiaľ ide o tieňových e, predstaviteľov, ale možno sa k tomu bude ešte niekto chcieť vyjadriť. Zatiaľ ďakujem. Ďakujem pekne. Znamená to teda, že chcete, aby sme odložili toto rozhodnutie? kým čakáme na doplnkové informácie. Si bien Dobre. Takže áno. Ešte predtým však dám slovo eh, kolegyni Holmajer. Pán predseda, potom ako som eh, práve hovorila s výborom regionálov vo veci eh, budova ďalších mm, položiek, ktoré nás prídu, chcem, aby ste Myslím na to, že e, rozpočet e, výboru regionu nie je taký veľký, ak tam nastane nejaké zmeny, tak to e, rýchlo pristane tu u nás a pri jednej argumentácii by som bola veľmi opatrná, keď sa hovorí, že predseda výboru regionov, či počestuje alebo nie, tak je to rovnaké ako pri poslancov Európskeho parlamentu, či tam vycestujem alebo nie, tak to nemým situáciu, ale je to podobne ako u nás, že regióny si vzájomne pomáhajú a to e, je ešte intenzívnejšie, ehm, sa to plní ehm, pri eh, zemetraseniach, ako by sa to pokúšal Európsky parlament, pretože eh, rôzne regióny si potom posielajú ehm, humanitnú pomoc a ochranu napríklad z môjho regiónu E, tam myslí pomáhať, e, takže tie regióny si pomáhajú bez toho, aby e, sa potom narokovalo čerpanie z rozpočtu EU, ale sa to financuje z nástrojov, ktoré sú k dispozícii v regiónoch. No, môžeme byť ústretoví voči výboru regionov, no tí argumenty, ktoré oni si tam zvolili, rovnako platia aj pre nás. Ďakujem pekne, nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Pán Sarvamá. Veľmi v krátkosti by som chcel doplniť. Osobne si nemyslím, že to je až tak o výbore regionov ako takom. Skôr je to otázka zásady. Čiže ide o to, ako by sa mali veci riadiť. Hovoríme o naozaj malých objemoch prostriedkov, na druhej strane by sa dalo povedať, že možno práve toto je tá správna chvíľa, aby sme začali vysielať tie správne signály. Myslím, že by sme mali urobiť viac. Vo všeobecnosti. Keď existujú pochybnosti o tom, ako sa veci organizujú, tak musíme vyslať signál aby sme dostali k dispozícii všetky možné vysvetlenia, ktoré existujú, aby sme sa poučili potom, že na budúci rok sa tieto veci už nebudú opäť opakovať. Myslím si, že pán spravodajca má pravdu v podstate. Máme tu dvoch zástupcov výboru regiónov, pán Pedersen a pán Krombergs. Pýtam sa, či by títo členovia výboru regionov sa chceli vyjadriť v tejto chvíli, či by chceli zareagovať nejako na otázky pána Taranta. Uh, yes, thank you, Mr. Áno, ďakujem, pán predseda. Toto sú v podstate prvé dva prevody, ktoré majú za účel podporiť európsky projekt a majú za účel pomôcť našim záväzkom a aj želaniam Európskeho parlamentu, konkrétne predsedu Európskeho parlamentu. A tiež sa má zohľadniť to, čo povedal pán Tusk. A myslím, že teraz nie je až také jednoduché vždy mať tú správnu perspektívu, pretože politická situácia sa vyvíja veľmi rýchlo a výbor regiónov je flexibilný v tom zmysle, že načúva tomu, čo hovorí rada a parlament, a čo rada i parlament chcú. Samozrejme, to sa nedá rozhodnúť dva roky dopredu. Ak poviete niečo dva roky dopredu, že urobíme toto a toto a nič viac. A potom sa má požadovať, aby sme konali, tak potom je to dosť ťažké. Ak sa zameriame hlavne na rozpočtovú linku 4 a myslím, že ide o politické aspekty a to zohľadňovanie politických procesov a na to poukázal aj predseda Tusk. A ide práve o zabezpečenie zmysluplnej komunikácie v rámci európskej rodiny. A potom je tu aj vzťah výbor regionov a lokálnych politikov. Na toto poukázal nedávno a na plenárke aj pán predseda Tajany. Takže už e, bola prekročená tá suma, ktorá, z ktorou sa rátala, ktorá bola predpokladaná rok 2017, takže by to bolo ale treba práve zintenzívniť a nie naopak. Takže toto by som práve chcel povedať v tejto súvislosti. A pokiaľ ide o e, bod 2, tak e, samozrejme, pardon, prepáčte, vrátim sa ešte k tomuto. E, tie služby, e, teda služby potvrdili, že budú potrebovať viac vyčlených prostriedkov na linke 1.4. Týka sa to viacerých oblastí. Jednak ide o zasadnutia Collab, RNDCC, pracovné skupiny a tak ďalej. A okrem toho ide o obligatórne aktivity, alebo rozhodnutia už boli prijaté, ale hovorí sa tu aj v súvislosti s, prá- e, s prácou komisie. Okrem toho, predseda Tusk požiadal výbor regionov, aby sa tento výbor viac angažoval do komunikácie s občanmi. A v rámci tohoto potom sa očakáva patričný, patričná spelná, spätná väzba. Ak by takéto dialógy mohli prebehnúť v jednotlivých teritoriách, je potrebná logistická podpora. A toto platí aj pre oblasti médií. Ako... Takže tento dialog je dôležitý, ale aj príslušní generálni riaditeľia pre komunikáciu to podporili. A riaditeľ pre komunikáciu e, práve je za zintenzívnenie tejto komunikácie a zlepšenie bolo e, z, v roku 2017 zaznamenané napríklad e, zo strany EPP a práve že aj v absolutóriu na rok 2017 sa to prejavilo veľmi pozitívne. A, a preto je veľmi dôležité aj to, ako sa zachovajú predsedovia, aký bude ich postoj. Vzhľadom na nabitú agendu EÚ a vzhľadom na intenzívnu mobilizáciu inštitúcií EÚ, aby sa náležite pripravili aj voľby v roku 2019, a vrátanie toho ešte aj viaročný finančný rámec, keď sa zohľadní, tak potom rok 2017-2018 e, to je obdobie, kedy máme Európu priblížiť občanom, aby sme práve občanom ukázali, v čom spočíva pridaná hodnota EÚ. A tento politický program si tiež vyžiada nové rozpočtové prostriedky. Okrem toho sú tu aj ďalšie aktivity, ktoré treba organizovať s účasťou pracovníkov. Samozrejme, nemôžeme všetko detailne e, naplánovať, ale v podstate e, zvážme aj to, že prekladateľské služby e, tie vlastne zdieľame spolu s EHSV. A e, výbor pre rozpočet tu už schválil e, INV 3 a Práve tu ide aj o príspevok EHSV do tohto systému. Takže môžeme povedať, prosím, dovolte, aby sme mohli pokračovať v tomto. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne, teda pán spravodajca. Vzhľadom na odpovede, ktoré sme si vypočuli, chcete e, naďalej trvať na tom, že žiadate o odklad? Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ je o to posledné vyjadrenie, a to je pravda, že sme prijali e, požiadavku Európskeho hospodárno-sociálneho výboja, výboru, pardon, a že by sme teda mohli v tomto napredovať, ale keď sa vrátime k vyjadreniam ako zmysloplná politická komunikácia, čo podľa rozpočtu to má predstavovať okolo 50 tisíc eur a potom sa pozrieme troška ďalej, tak jediný, kto to môže overiť, do akej miery je to zmysluplné, je auditor, ktorý tam vycestuje za 500. A ja to, áno, veľmi sledujem, čo sa deje na výbore. A ľudia si môžu cez Twitter alebo môžu komunikovať e, cez Facebook. Možno to ale nie je najzmysluplnejší spôsob komunikácie s občanmi. Podľa mňa by bolo oveľa lepšie pozvať občanov sem. Ale proste preto potrebujem viac informácií a nielen povedať nejaký politický imperatív. Ešte, e, prepáčte, potrebujeme viac času. Obraciam sa teraz na komisiu, na, na výbor, pardon. Súhlasíte kolegovia s tým, aby sme e, odložili toto rozhodnutie? Kto je za odklad tohto rozhodnutia? Ďakujem. to je proti? Kto sa zdržal? Týmto sme teda toto rozhodnutie odložili. Pani Holmajer. Pour vous, pour les trois transferts. Išlo o e, tri prevody. Teda tento odklad sa vzťahuje na tri presuny 1 2017, 2 2017 a 3 2017. Teda to hlasovanie, ktoré odobrilo odklad, sa vzťahuje na všetky tri presuny, áno? Takže najskôr sa ešte vrátime k jednotke. Vozidla a činnosť politických skupín. Budeme hlasovať, e, kto je za odklad tohto prvého presunu, prosím. Oui, il me semble qu'on avait voté sur les trois. Ja som to vnímal, takže sme hlasovali všetkých troch. Dobre, tak necháme to tak. que le troisième, il n'y a pas de problème avec. Parce que No, écoutez, on a voté sur les trois. Hlasovali sme všetkých troch spolu, je to v poriadku, tým pádom pani Holmajer. Sú nejaké požiadavky o, o presúdny v otázkach nehnuteľností? v oblasti budov aj e, na nás dojde jedna budova, ktorá je síce v Kolumbii, ale to nám došlo len teraz čerstvo. A tu Európska e, služba pre zahraničnú činnosť chce e, kúpiť štvrté poschodie v budove, kde už teraz sú umiestnení. A chcem to ešte analyzovať v Kolumbii, to nie je tak úplne E, isté, nemáme tam e, nejaké predbežné informácie, e, takže by som rád dostal nejaké včasné varovanie a potom sa na to pozrel neskôr. Alles gut, nochmal. Dobre, ešte raz. Ide to. Takže k tomu projektu Kolumbii sa vyjadrím na budúce ja prosím, aby sme tému bodový PHS dali e, na program. E, ja sa tým zaberiem už 2-3 roky a podľa mňa e, to je podľa hodné, že sa to stále posúva bez toho, aby sa výbor pre rozpočet informoval o tom, aké sú dlhodobé a dobe stratégie bude budov parlamentu Brusely a že ako tieto budovy sa majú zrekonštruovať alebo na novo postaviť a potom um, kancelária generálneho tajomníka nám dá o tom informáciu o tom, aký je stav, aby sme neboli závislí od toho, čo napíšu médiá, čo je na poli správne a na poli nesprávne a Mali by sme to robiť aj za zatvorenými dvorami, pretože z časti to ide o bezpečnostné veci a v tom znaleckom posudku sú veci, o ktorých by sme nemali diskutovať verejne a nemali by sme sa to dozvedať tlače, ale aby sme to v rozpočte pre, e, vo výbore pre rozpočet e, prebrali, že prečo už 3 roky to nepokračujú, prečo je to blokované, aby som bola veľmi ďačná za to, aby sme to mohli dať e, tu na program rokovania za zatvorenými dverami. Dobre. Bolo by celkom hodné, ak by sme vedeli, koľko presne bude stáť renovácia múzea, e, ktoré parlament odkúpil za e, symbolické euro, ale môže to stáť ďalšie 2-3 milióny v renovačných prácach. Takže toto všetko sú informácie, ktoré by sa mali poskytnúť výboru pre rozpočet, aby sa mohlo vyjadriť. Aj predtým sa už žiadalo to, aby e, nás e, skôr to informovali, keď si síce niečo e, nakúpia z jedného euro, ale z dôsledku toho vyplynú zvyšné náklady na nás a to platí aj pre komisiu, aj pre ďalšie inštitúcie. Ľutujem, že sme nedostali žiadne informácie riadne a včas a mala e, to urobiť predsedníctvo. Dobre, takže k tomuto sa e, netreba vyjadrovať, nie je žiadne rozhodnutie, ktoré by sme mali prijať. Teraz si dáme technickú pauzu, dve minúty, pretože ďalšia časť je sa zatvorenými dverami opäť. A tí, ktorí e, nie sú teda oprávnení zúčastniť sa schôd s zatvorenými dverami, prosím láskavo, aby si šli oddychnúť